Kolejným punktem porządku dziennego jest oświadczenie wiceprzewodniczącego. Prechádzame k ďalšiemu bodu rokovacieho poriadku a to je vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku pani Ashton k situácii v Bielorusku. Pani viceprezidentka, máte slovo, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Um, Ďakujem, pán predseda. Udalosti, ktoré nastali po voľbách Bielorusko 19. decembra, prišli ako šok pre nás všetkých. Použitie sily zo strany orgánov proti občanom viedlo k obávam a odsudeniu na celom svete. Ja a moji kolegovia sme sa stretli s mnohými postihnutými medzi opozíciou, občianskou spoločnosťou a rodinami e, uväznených a tiež obyvateľstva Mali sme možnosť vyjadriť náš súcit a solidaritu a počúvať. Stení poslanci, prišiel čas konať. E, veľmi si cením skutočnosť, že členovia tohto parlamentu už e, dokázali prišvieť k našim úvahám o tejto otázke a môj kolega komisár Fuller um, mohol toto predniesť aj minulý týždeň. Ja sa um, teším na preštudovanie rezolúcie EP, ktoré vznikne z vašich rozpráv. Myslím, že je dôležité, aby sme sa všetci zamerali eh, na mm, na to, ako to odrazí v našich myšlienkach, vzhľadom na to, že situácia je nutná. Ja som eh, stravila istý čas s opozíciou a verejnosťou aj s tými príbuznými zatnutých ľudí. Tiež som sa stretol s, s ministrom zahraničných vecí Matinovom a tieto uh, Eh, udalosti ehm, vedú k tomu, že bez pochyby eh, tieto udalosti ehm, sú nerespektovaním ľudských práv a demokracia slobody a okrem eh, toho príkazu použitia sily celý volebný proces bol jasne podkopaný zatknutím zástupcov občianskej spoločnosti a opozície. Hodnotenie OBC e a UNHCR podporuje tento záver. Mnohí z tých zatknutých boli minulý týždeň prepustení, ale značná skupina až 30 ľudí stále sú obvinení a tieto obvinenia môžu viesť k značným trestom odňatia slobody. A ako viete, táto skupina zahrňa aj niektorých prezidentských kandidátov. Pán predsedov som eh, odsudila tieto represívne opatrenia orgánom Minsku a vyzývam, aby všetci tí, ktorí boli zatknutí z politických dôvodov, boli prepustení, a tiež, aby sa znovu otvorila kancelária OBS e v Minsku. Tiež e, som to zúraznila na zasadnutí s Hillary Clintonovou a tiež som na mojom zasadnutí s ministrom Martinovom povedal, že EU očakáva okamžitú odozvu bieloruských orgánov na požiadavky medzinárodného spoločenstva. Ehm, okrem toho musíme vychádzať z základných princípov. Prvý z týchto princípov je, že bezpečnosť e, mierových aktivistov, vrátane prezidentských kandidátov musíme byť vždy na našej mysli. Po druhé, Bielorusi sú naši susedia a partneri a ich záujem by mal byť e, prioritou. Zatiaľ, čo my vyjadrieme naše obavy týmto orgánom, nemôžeme izolovať ľudí. A tretia vec je rešpektovanie ľudských práv a základných slobod a to je jadrom zahraničnej politiky EÚ a východného partnerstva a toto vychádza zo spoločných hodnot, ktoré máme s najbližšími partnermi. Budeme pracovať s týmito partnermi, tak ako sme pracovali s USA, aby sme zmaximalizovali silu týchto posolstiev, ktoré posielame do Bieloruska z medzinárodného spoločenstva. Naše hodnotenie vedie k jasnému záveru, že máme používať naše kanály, aby sme zabezpečili pevnú reakciu a táto reakcia má byť jasným signálom pre bieloruské orgány bez toho, aby sa izolovali občania a občianská spoločnosť. Naša reakcia by mala byť vyvážená a na jednej strane musíme uvažovať o adresných opatreniach voči, voči bieloruským orgánom a myslím, že musíme prijať sankcie a na druhej strane musíme mať intenzívny dialog s podporou pre občianskú spoločnosť a občanov praxi to znamená, že musíme ďalej dávať pomoc MVO a médiám a študentom a možno aj zvýšiť úsilie na zlepšenie možností občanov, ktorí chcú cestovať do EÚ. Krátkodobé znovu zavedenie zákazu cestovania prezidentovi Lukašenkovi a niektorým jednotlivcom je určite alternatívou, ak nebudú títo ľudia prepustení, čo sa týka podpory občianskej spoločnosti Požiadal som e, zahraničnú službu spolu s komisiou, aby pripravila naliehavé opatrenia, ktoré budú viesť e, k spolupráci s MVO a médiami. Viem, že sám parlament má možnosť poskytnúť e, štipendium študentom, ktorí boli vylúčení z univerzít a dúfam, že toto bude doplnené ďalšími zdrojmi vrátane členských štátov. Spomínal som otázku mobility a mám na mysli hlavne uľahčenie vízového styku. Chcem pozbudiť eh, konzuláty členských štátov Minsku, aby udeľovali víza ako jednorazové opatrenie občanom Bielorusku. Pán predseda, tieto krátkodobé opatrenia samozrejme budú musieť byť eh, zvážené na Rade pre zahraničné veci 21. januára, no nie je to príliš skoro, aby sme reagovali na niektoré dlhodobé aspekty našich vzťahov s Bieloruskom. Najprv som povedal predtým, že musíme pracovať s ďalšími medzinárodnými partnermi na tejto veci a to je jeden z dôvodov, prečo Bielorusko musí naďalej sa zúčastňovať na multilaterálnej ceste, ktorú máme k dispozícii. A prečo musíme sa silne angažovať s eh, krajinami východného partnerstva, aby sme dostali konsenzus v tejto téme. Poďalšie, čo sa týka finančnej bilaterálnej pomoci, musíme mať silnejší zámer na potreby obyvateľstva a občianskej spoločnosti. Nakoniec sme vypracovali minulý rok spoločný predbežný plán na zmapovanie našich bilaterálnych vzťahov s Bieloruskom v dlhodobom výhľade. Myslím, že musíme zastaviť tento proces. To neznamená, že opustíme tento spoločný plán, ale že potrebujeme ďalšiu konzultáciu vrátania občianskej spoločnosti a túto prehodnotiť, ak to bude potrebné. Pán predseda, toto je rámec, na ktorom teraz pracujeme a mám veľký záujem, aby som si vypočula názory poslancov. Ďakujem eh, podpredsedničke komisii a teraz eh, sa pustíme do vyjadrení politických skupín a je pánom Protaševičom za EPP. Ďakujem pekne. Eh, vážená pani Aštenová medzinárodní eh, monitory nemajú žiadne pochybnosti, ani my by sme nemali mať žiadne pochybnosti ohľadom posledných volieb v Bielorusku. Eh, neboli eh, tieto voľby čisté, boli zmanipulované a naša politika voči Bielorusku musí byť pozastavená. Skutočne nie je e, e, doba na to, aby sme sa tvarili, že sa nič nedeje. Naopak musíme novým pohľadom, novým postojom sa vyjadriť voči Lukašenku. To znamená vízové sankcie, aj ekonomické sankcie. Sankcie, ktoré príjmame, by e, mali byť veľmi premyslené. Nemali by sme E, znepríjemňovať e, život občanov e, Bieloruska. Mali by sme zvážiť aj členstvo Bieloruska v, po formácii východného partnerstva. Čiže tí morálni výťazí Eh, volieb je tá demokratická opozícia v Bielorusku. Mali by sme podporiť túto opozíciu, aby mohla eh, vytvoriť akési svoje zastúpenie tu alebo v Bruseli. A táto, eh, to, takéto demokratické zastúpenie Bieloruska by približilo situáciu, aká je v Bielorusku v zahraničí. E, práve e, by sa to týkalo novinárov, kandidátov na prezidentský post. Tí musia byť e, uvoľnení z väzby, v ktorej sa momentálne nachádzajú. teraz za socialistov a pán Vigenin. Ďakujem. Možnosť na Ďakujem pekne. Socialisti a demokrati veľmi ľutujú, že voľby v Bielorusku e, sú pre nás ďalšou premrhanou príležitosťou na vydanie sa cestou demokracie. Mohli by sme konštatovať, že politika EÚ je politikou postupného angažovania sa a že sme už dosiahli určité pozitívne výsledky. Ak sme však vyzvaní, aby sme zmenili našu politiku, mali by sme byť obozretní, pretože angažmán EÚ viedlo k tomu, že Bielorusko v rámci prezidentských volieb dosiahlo určité pozitívne výsledky. Jeden z príznakov tohto stavu bol, že v noci, kedy sa voľby konali, išli do ulic ľudia, bolo ich o mnoho viacej než v minulosti, bolo cítiť a pozorovať o mnoho väčšiu slobodu. Od teraz teda musíme rozhodne a dostatočne jasne vystupovať. Ja myslím e, tým požiadavky voči Bielorusku. E, je potrebné, aby prepustili um, väzňov svedomia a aby boli ochraňovaní tí, ktorí sa zúčastňovali na protestoch alebo ktorí ich spolu organizovali. Musíme um, postupovať veľmi nekompromisne a tvrdo a jednoznačne povedať, aké máme požiadavky. Čo však môžeme robiť z strednodobého a dlhodobého hľadiska? Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa Bielorusko opäť izolovalo. Zástupcovia tamojšej občianskej spoločnosti jednoznačne vyzdvihli, že izolácia izolácia Bieloruska by znamenala izoláciu jeho občanov. Čo sa týka našej politiky voči Bielorusku, musíme túto, ak by to bolo potrebné, zmeniť. Takýmto spôsobom by potom bieloruskí občania z toho získali najväčší možný prospech. A nie len občania, ale aj média a celá občianská spoločnosť. Ak by sme zmenili našu politiku, tak e, by sme umožnili aj demokratické voľby a musíme spolupracovať aj s ďalšími tretimi krajinami, s Ruskom, s Ukrajinou. My ako Európsky parlament musíme využiť možnosti východného partnerstva, aby všetci členovia tohto partnerstva prispeli ku demokratizácii Bielorusky. Máte modrú kartu, pán kolega, ste pripravení zodpovedať na otázku? Dobre, tak nech sa páči, vypočujeme si otázku pán Migalsky. Pán Migalsky, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Viem, že mám len 30 sekúnd na to, aby som mohol položiť svoju otázku. Možno som zle pochopil to, čo zaznelo. Naozaj som počul, že máte názor, že demonstrácie, ktoré nasledovali po voľbách, že tieto demonstrácie, ktoré boli slobodným občianským prejavom nesúhlasu s, s falšovanými voľbami, vy si naozaj myslíte, že toto um, bol dôkaz skutočnosti, že situácia v Bielorusku sa zlepšuje? Aspoň tak som to počul. A naozaj to považujem za veľmi ťažko súhlasiteľné. Jednoducho nemôžem súhlasiť s takýmto výkladom reality. Možno sa pri tlmočení niekedy e, stratia nejaké detaily. Situácia v Bielorusku sa zmenila až tak, že je tu veľa ľudí, ktorí nechápu respektíve potrebujú viac demokratických procesov a cítia túto potrebu demokracie. Vo voľbách sme mali viac ľudí na uliciach Minsku, ako by sme boli očakávali. A to nie len vďaka politickým režimom. Zdá sa, že máme nejaký problém s anglickým tlmočením. Máme problém s anglickým tlmočením, prosím, overte to. To nebolo v tlmočení, hovorí pán poslanec. Bohužiaľ, to sú komentáre prenesenie bez, bez mikrofónu, takže sme to nepočuli. Dobre, takže teraz to funguje. Ospravedlňujem sa. Možno to bolo nepochopenie. Vždy sa snažím Eh, hovoriť vo svojom rodnom jazyku niekedy, ale na druhej strane by som nemal hovoriť vo svojom rodnom jazyku pri takýchto citlivých témach. Moje pochopenie a to, to je situácia, zároveň to, čo som sa snažil povedať, bolo to, že situácia sa zlepšuje v tom, že stále viac ľudí v Bielorusku si uvedomuje, že Bielorusko potrebuje demokraciu a stále viac ľudí si uvedomuje, že musia za túto demokraciu bojovať. A práve preto som povedal, že to vnímam ako pozitívny signál, že vnímam pozitívne to, že viac ľudí, ako očakávali organizátori, stáli na námestiach. Takže pevne verím, že to doplnilo a vysvetlilo, čo som, čo som tým myslel pani Kristina Ojuland, liberáli a demokrati, nech sa páči, vážený pán predseda, pani vysoká zástupkynia. Bolo naozaj veľmi dobré vypočuť si, čo ste hovorili a plne súhlasíme s tým, čo ste povedali. Je naozaj veľmi dôležité, aby Európska únia dokázala reagovať na zlyhanie eh, pri prezidentských voľbách v Bielorusku Pevne si želám, aby sme mali odvahu byť tak odvážny, pevný a principiálny aj v prípadoch eh, susedských krajín eh, Bieloruska, kde dochádza k potlačovaniu demokratickej opozície ľudských práv a vlády zákona. Stal s to bežnou praxou. Úpadok demokracie v Rusku môže byť tiež eh, dôvodom, prečo Kremel uznal prezidentské voľby v Bielorusku za právoplatné a zároveň popísal násilné protesty ako vnútornú záležitosť Bieloruska. Takáto ignorácia Škandalózne situácie v Bielorusku je e, asi celkom markantný príznak stavu situácie v Rusku. Dámy a páni, Európsky parlament musí priniesť veľmi silnú rezolúciu, ktorá bude navrhovať cielené e, sankcie proti, vo oblasti výzového režimu proti kriminálnemu režimu Lukašenka. Je kľúčové, aby Európska únia stala zjednotená v tejto téme a zároveň aby členské štáty naďalej e, nevyvíjali ďalšie e, bilaterálne iniciatívy s Lukašenkom a jeho režimom. Musíme prerušiť východné partnerstvo a inú formu spolupráce, a to až dovtedy, kým politickí väzni budú prepustení. Zároveň musíme zvýšiť podporu pre občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie a nezávislé médiá v Bielorusku, a to tak, aby sme ich pripravili na budovanie Bieloruska po páde Lukašenka ku ktorému snáď dôjde prostredníctvom demokratických volieb. A práve preto by som bola rada, keby ste podporili výzvu na zvolanie e, celoeurópskeho fóra, ktoré zodpovie na tieto otázky. Pani Hautala za zelených, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pani vysoká zástupkynia Myslím, že plne ste zopakovali naše pocity, keď ste hovorili, že ste boli šokovaná. My sme rovnako boli šokovaní po 19. decembri, ako mnohí z nás dúfali. E, pevne sme verili, že dôjde k postupnému otvoreniu Bieloruska smerom k Európskej únii. Teraz ale väčšina týchto nádejí bola zmarených, aspoň zatiaľ. A je naozaj veľmi znepokojivé e, vypočúvať si takmer každohodinové správy z Minsku a z ďalších miest Bieloruska o tom, ako pokračujú ďalšie represie. Len pred dvoma dňami sme mohli vidieť, um, ako došlo k zneužitiu um, právomoci verejných činiteľov proti organizácii Viesna. Došlo uh, k, pre, uh, prehľadkám domov, zadržaniu a zhabaniu materiálu. To je organizácia, ktorá bola veľmi odvážna a ktorá bojovala za ľudské práva v Bielorusku a nebolo jej povolená nebola aj povolená registrácia zo strany oficiálnych orgánov. Rovnako Helsinský výbor v Bielorusku dostal varovanie, potom ako kontaktovali špeciálneho spravodajcu OSN ohľadom nezávislosti súdcov a právnikov, keďže majú plnú dôveru byť presvedčení, že tí, ktorí sú obvinení tými ťažkými e, zločinmi alebo z ťažkých zločinov, nedostanú e, spravodlivé konanie pred súdom. Rovnako sme si dnes mohli vypočuť o tom, ako niekdajší kandidát Sonikov a jeho manželka, novinárka a dopisovateľka Novej gazety v Minsku Irena Halib a ich dieťa, ktoré sa stalo e, celosvetovou senzáciou mohli sme si vypočuť, že toto dieťa možno bude môcť byť so starými rodičmi, keďže obaja rodičia sú zadržaní. Ale chcem len varovať, že to nie je posledná dobrá správa. Ešte stále čakáme na potvrdenie, ktoré sa môže objaviť až budúci týždeň. Takže prečo, je tento, e, prečo sa táto situácia vôbec deje v Bielorusku? Myslím si, že musíme trvať na nezávislom medzárodnom preskúmaní toho, čo sa stalo, tak aby sme pochopili celé zázemie, zároveň aby sme pochopili, či tam skutočne boli provokatéri, ktorí v podstate podporovali takéto násilie a iniciovali takéto násilie, ktoré, z ktorého teraz bol spravený zločin a obvinení sú tí, ktorí v podstate len vyzývali pre obnovu demokracie v Bielorusku, podľa môjho názoru najvhodnejší orgán, ktorý by mal vyvinúť alebo vykonať takýto, eh, takúto, takéto vyšetrovanie by malo byť OECD a keď nie, tak Organizácia spojených národov. Čo tak nové voľby? Myslím si, že mali by sme byť veľmi opatrní pri tom, ako chceme príliš rýchlo volať po nových voľbách, pretože potrebujeme vedieť zabezpečiť akúsi, akýsi plán postupných demokratických reforiem. Potrebujeme garantovať slobodu tlače, slobodu združovania, slobodu vyjadrovania. Bez toho sa nám nepodarí dosiahnuť nič, a to aj v prípade, ak by v Bielorusku sa konali nové voľby dnes. Pán Čarnecký, nech sa páči, máte slovo. Hovoríme o situácii v Bielorusku, ale zároveň by sme mali byť, e, zapýtať aj sami seba, čo sme spravili. Pretože samozrejme, že môžeme obviňovať bieloruské orgány a samozrejme, že by sme mali odmietnúť bieloruský režim, ale zároveň by sme mali e, obviňovať aj sami seba. Nie je tomu náhodou tak, že napríklad pán Berlusconi a ďalší rovnako aj e, prezident Litvy a ďalší legitimizovali bieloruský režim. Podobne aj návšteva pána Westerveleho a pána Sikorského zahraničných ministrov Polska a Nemecka v Bielorusku. Boli to práve politici z členských štátov, ktorí umožnili vytvoriť isté podmienky, ktoré umožnili Lukašenkovi a jeho režimu protokolárne manevrovať. Dnes by sme mali žiadať, aby, dnes žiadame eh, ochranu ľudských práv, ale mali by sme eh, byť prísni aj sami na seba. Ďakujem pekne a teraz pán Šolc, máte minútu a pol, nech sa páči. Eh, pán predseda, pani podpredsednička, moja politická skupina nepodpísala tento dokument. Netreba to chápať tak, že neboli spokojní s výsledkom voliem, alebo že to akceptujeme. Pre nás to boli demokratické voľby a aby som citoval Rozu Luxemburg, demokratické voľby sú základom pre demokraciu v krajine, ako aj v okolitých krajinách. Ale obávam sa, že sankcie vo forme uväznenia e, politických väzňov nie sú správne. Keď sme vystúpali proti Bielorusku, neviedli to e, k ničomu. Viete to veľmi dobre, kolegovia. Politický dialog s našimi argumentmi a požiadavkami je to, čo musíme presadzovať. Nesmieme im dať možnosť e, vyšmiknúť sa zo svojej zodpovednosti. Transparentnosť je to, čo musia zaviesť. Korektné správanie so všetkými politickými partnermi v Bielorusku. Podľa mňa to je tá lepšia cesta, aj čestnejšia cesta, vzhľadom na naše vlastné argumenty. Ako ukázala aj ranejšia rozpráva s maďarským predsedom vlády. Ďakujem. Ďakujem. Pán Belder, jednu minútu. Ďakujem, pán predseda brutálny útlak akýchkoľvek politických alternatív Lukašenkového režimu od 19. decembra minulého roku významne zmenšil manevrovací priestor pre zahraničné sily. Zdá sa, že v posledných troch rokoch došlo k vytvoreniu väzieb medzi Moskvou a Bieloruskom. Zdá sa, že Lukašenko je závislý od Kremlina. Potrebujeme viac európskych väzieb na občianskú spoločnosť v Bielorusku. Musíme pracovať na srdciach a mysliach ľudí a potrebujeme európsku solidaritu, aby sme počiarkli toto naše úsilie. Potrebujeme viesť kritickú rozpravu o strategii s bieloruskou vládou aj opozíciou a musíme pozorne sledovať členov mocenskej štruktúry v Bielorusku. Nemali by sme Bielorusko nechať Rusko alebo Číne. My by sme sa mali postarať o to, aby Bielorusko ostalo v Európe. Ďakujem. Teraz prechádzame k ďalším rečníkom. Pán Ungoriano, máte 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Alexander Lukašenko nikdy nezmeškal príležitosť dokázať, že je diktátor. Decembrové voľby boli vlastne rituálom jeho opätovného menovania. Ale my, EÚ, sa držíme tej ilúzie, že Lukašenko sa zázračne zmení. A naozaj sme povedali, počkajme na decembrové voľby. A voľby prišli. A Lukašenko ostal taký, ako bol predtým. Opozícia je buď v nemocnici, alebo vo väzení. Takže podľa mňa už je najvyšší čas, aby Európska únia uh, prehodnotila svoj postoj k Bielorusku. Vo východnom partnerstve nemá Bielorusko miesto. Bielorusko by sme mali odtiaľ vyhodiť. Našim jediným partnerom by mala byť občianská spoločnosť. Čakám na výsledky Rady pre zahraničné veci 31. decembra a dúfam, že komisár Füle a Lady Eštonová navrhnú vylúčenie Bieloruska z východného partnerstva. Ešte tu máme Euronest nemôžeme už dať Lukašenkovi právo veta v otázke Euronestu. E, Bielorusko sa použilo na blokovanie Euronestu. Euronest by sme mali prijať čo najnaliehavejšie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Palecký, nech sa páči, máte 2,5 minúty. Ďakujem vysoká predstaviteľka. Táto téma nemohla už počkať do zajtra. Musíme sa tomu venovať dnes. Musíme vyslať silný signál v a celému svetu. Musíme vyslať jasný signál. My nechceme, aby sa vrátila situácia pred 19. decembrom. Musíme sa zmobilizovať, aby sme sa pokusili opäť znova nastoliť demokraciu a ľudské práva. Poprvé, Mali by sme sa snažiť o dosiahnutie slobody pre politických väzňov a takisto by sme mali tlačiť na to, aby už tam nedochádzalo k útlaku opozície a slobody tlače. V Bielorusku by nemali trestať obyvateľstvo. V tom musíme byť veľmi opatrní. Musíme sa vyhnúť tomu, aby nedochádzalo k ubližovaniu bieloruských obyvateľov Musíme podporovať kultúrne, vzdelávacie a vedecké prepojenia, pretože aj tie sú dôležité pre eh, bieloruskú spoločnosť politický dialog viedol k určitým výsledkom. Asi 50 Bielorusov sú za bližšie väzby s Európskou úniou. Teda musíme reagovať na to, čo sa udialo v Minsku, ale takým spôsobom, aby Európskej únii bolo viac ľudí, ktorí chcú držať s Bielorusmi. Nemali by sme na nich uvaľovať sankcie, ktoré im iba obližujú. Berlínsky múr a víza. To sú ďalšie otázky, ktorým sa musíme venovať. Zdá sa, ako keby tu vznikol nový berlínsky múr, ale teraz okolo celého Bieloruska Mali by sme už dovoliť Ukrajincom, Bielorusom, Rusom a Gruzincom jednoduchší prístup k vízam. Ale to nedosiahneme, ak budú zavedené príliš vysoké poplatky. Tie nebudú slúžiť ničomu, akorát budú zväčšovať medzeru medzi Európou a východnými susedmi. Táto diera by tu nemala existovať. Pán eh, Gerberandaj, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. V živote aj v politike je nádej veľmi dôležitá. Je to nádej, že veci budú v budúcnosti lepšie. A nádej zmizla z Bieloruska 19. decembra a potom aj neskôr. Dúfali sme, že voľby budú demokratickejšie, dúfali sme, že médiá dostanú väčšie právomoci a že ľudia budú môcť demonstrovať, ale toto všetko zmizlo. A preto musíme zmeniť našu politiku voči Bielorusku. Pozitívny prístup žiaľ Bohu nefungoval. A preto musíme sankcionovať tých ľudí, ktorí sú u moci Bielorusku, nie bežných ľudí. Mali by sme teda sankcionovať ich a ich rodiny a musíme zabrániť tomu, aby tam dochádzalo k prepletaniu politických eh, moci s rodinkárstvom. Teraz sme už asi na správnej ceste. Mali by sme takisto žiadať čo najrychlejšie prepustenie politických väzňov. Mali by sme čo najrychlejšie poslať misiu do Bieloruska. Mali by eh, sme žiadať eh, slobodu tlače, slobodu mimovládnych organizácií a tak ďalej. A na záver, e, pán predseda, by som chcel povedať, že e, musíme dať novú hybnú silu susedskému programu, pretože zatiaľ ešte nemá veľmi vysoký profil. Je dôležité pomáhať občanom takých krajín, ako je Bielorusko, ale aj Gruzínsko, Ukrajina. A vy, treba podporiť vývoj v týchto krajinách. Musíme im ukázať, že je dôležité, aby sa dostali bližšie k Európe. Ďakujem pekne, pán Šulc pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. My sme dúfali, že po voľbách sa krajina uberie tým správnym smerom, ale boli sme trpko sklamaní. Napriek tomu e, musím povedať, že ruka Európskej únie bola voči Lukašenkovi široko natiahnutá v posledných mesiacoch. Voľby ale jasne ukázali, ako to tam naozaj vyzerá, hoci chvíľu to vyzeralo, že voľby prebehnú spravodlivo a transparentne. Prezident opäť ukázal svoju tvár ako bezohľadný diktátor. Jeho, tak povediac, voľba e, je iba maškarádou a to, čo urobili s opozíciou, je brutálny zločin. Potlačenie protestov je iba dôkaz toho, že Bielorusko sa opäť, opäť uberá cestou útlaku a potlačovania demokracie. Tajné služby, ktoré sa ešte stále volajú KGB, eh, vedie prezident a tieto tajné služby terorizujú obyvateľstvo. Dochádza k porušovaniu ľudských práv. Tento postkomunistický režim sa stal neznesiteľným. My sme pripravili uznesenie parlamentu, ktoré bude Tvorí dobrý základ eh, pre európske ministerku zahraničných vecí pri ďalších rokovaniach. Lekárska starostlivosť nám robí obavy, takisto nám robia obavy obvinenia z toho, že sankcie sú navierené iba proti obyčajnému obyvateľstvu tí, ktorí chcú zmenu vlády, zmenu politiky a volili opozíciu, sú tí, ktorí sú naozaj utlačení v krajine. Medzi prvými, e, kto blahoželal Lukašenkovi boli Putin, Medvedev a Janukovič. To iba ukazuje, aké očakávania má Bielorusko v tomto ohľade. Ďakujem veľmi pekne, pán Migalsky. Ďakujem veľmi pekne. Začnem s informáciami pre pani Haut Halier. Dúfam, že má na hlave slúchadla. Informácie o organizácii Viesnavy bolo treba doplniť o ďalšie informácie. Nedela o to, že sa nemôžu zaregistrovať, ale polícia im skonfiškovala všetky počítače a v pondelok som začal zbierať notebooky, aby som im ich poslal a tak im pomohol. Pokiaľ o komisiu, už je najvyšší čas začať konať. V tomto s vami súhlasím. A ďalšia vec, ktorú ste povedali, je tiež vec, ktorú podporujem a to, že už nemôžeme izolovať Bielorusko z výšku sveta. Toto sú meké opatrenia. Treba im pomôcť budovať občianskú spoločnosť, treba zrušiť vízové obmedzenia a tak ďalej. To sú veci, na ktoré by sme sa mali sústrediť. A mali by sme sa sústrediť aj na tvrdé opatrenia, ako navrhovala pani Ojland alebo pán Protaševič. Mali by sme skombinovať obidva prístupy do jedného programu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sarius Volský, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že diagnózu máme a navrhnutá terapia je správna. A problém je v tom, že v minulosti sme nemali inú diagnózu ani inú terapiu, ale napriek tomu sa dokopy nič nestalo. A pýtam sa teda, či máme dostatočné odhodlanie, aby sme to urobili inak tento raz. Samozrejme, odsudzujeme to, čo sa deje v Bielorusku, odsudzujeme sankcie a uväzňovanie politických väzňov a tak ďalej, ale keď nezajdeme ďalej, keď ich nebudeme iba morálne podporovať, tak naše úsilie neprinesie nejaké plody. Potrebujeme dlhodobú stratégiu a potrebujeme novú zahraničnú politiku, ktorú ste spomínali, Lady Ashtonova. Lenže tu nejde iba o Bielorusko. Ako budeme riešiť otázku Bieloruska, určí aj ako budeme postupovať ďalej v ostatných krajinách v regióne, v Moldavsku, v Ukrajine a v Rusku. Geopoliticky e, musím povedať, že to, čo sa deje, berie Bielorusko preč od Európy, tak ako je to aj na Ukrajine. Áno, je pravda, že e, sankcie, vízový režim a ďalšie veci oddalujú Bielorusku od nás. A možno sme zaviedli e, systém cukra a biča e, pre e, Bielorusko, ale neviem, či to k niečomu povedie. Lady Eštonová, vy ste povedali, že by sme mali naďalej pomáhať krajine. Nemali by sme robiť tak málo, ako sme robili v minulosti. Robíme naozaj to, čo sme mali urobiť? Nie. To, čo sme urobili, to bolo smiešné. Bolo to veľmi skromné. To musíme zmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz uh, pán Howitt. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tu hovoríme o režime pána, e, o, o krajine, kde vládne pán Lukašenko, musíme si uvedomiť, že medzinárodné spoločenstvo si musí konečne uvedomiť, aká je tu situácia. Zdá sa, že 19. decembra bola situácia taká vážna, ako vieme, že tam bolo zatknutých 700 opozičných aktivistov. E, opozícia bola kruto potlačená a boli tu ľuďom polamané nohy, dostali sa do nemocnice. Čiže chcel by som požiadať, aby sme poprosili, aby sme, aby sme podporili polský návrh e, ohľadne vízového e, styku a aby sme uvalili konečne sankcie jedna z vecí, ktorú Európska únia môže urobiť, je vyjadriť žiad, základné požiadavky e, na to, aby sa uvoľnili a prepustili všetci politickí väzni, na to, aby úrady prestali zastrašovať e, členov Helsinského výboru v Bielorusku, aby sa konečne pripravila spoločnosť na nové voľby e, súhlasím s tým, čo povedala pani Eštonová a aj moja skupina. Musíme udržiavať multilaterálne vzťahy a musíme klásť dôraz predovšetkým na rozvoj občianskej spoločnosti a musím sa dostať smerom vpred. Ale takisto by som chcel povedať, že to nie je iba moment na to, aby sa konečne našla správna cesta pre demokraciu v tejto krajine, ale je to aj úloha pre našu Európsku úniu. Áno, Musíme udržiavať e, dobrú politiku so susedskými krajinami na to, aby sme ich pobádali, na to, aby sa situácia u nich zlepšila. Ale nebude to fungovať, ak je nedostatok nejakých krojo, krokov a stále sa bude našimi e, ponukami pohrdať. Čiže mali by sme si uvedomiť, že nejde tu iba o sankcie ako také proti Bielorusku, ale ide tu skutočne tú fyzickú bolesť, ktorú ľudia zažívali, e, ľudia, ktorí bojovali za demokraciu a ktorí potrebujú, aby sme ich my podporovali a boli s nimi solidárni, aby skutočne sa tieto obdobia bolesti v Bielorusku konečne ukončili. Ďakujem. Pani Šröter, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. E, Ctený Cená pani vysoká predstaviteľka, ďakujem za vašu rýchlu reakciu na udalosti v Minsku. Uznávam aj váš koncept, ktorý je skutočne vyvážený, vyvážený medzi sankciami proti tým, ktorí sú zodpovední za takéto masívne porušovanie ľudských práv a vyvážené medzi opatreniami, ktoré sú v prospech bieloruského obyvateľstva. Chcela by som z tohto miesta e, takisto vyjadriť vďaku na bezpečnostnú konferenciu v Mníchove, ktorá jednoducho vyčlenila Lukašenka, nepozvali ho. A to je jasný znak e, k tomu, že diktátori na medzinárodných gremiách nie sú vítaní a že tam nemôžu byť pozývaní pretože medzinárodné uznanie samozvaného prezidenta jednoducho oslabuje opozíciu v takýchto krajinách a môže byť považované ako medzinárodné uznanie nedemokratických volieb ako takých a preto tento krok bol skutočne správnym. Zohľadne ohľadom politických zmien v tejto krajine musíme e, skutočne sa snažiť aj naďalej, musíme vytrvať v našom snažení. Vieme, že Lukašenko je už pri moci veľmi dlho, že reakcia je úplne typická, ktorá ho reprezentuje reprezentuje. Ale ohľadne e, humanitárnej situácie v tejto krajine, pani Eštonová, nemôžeme jednoducho čakať. Musíme rýchlo reagovať a musíme sa postarať o to, aby politickí väzni boli konečne prepustení aby rodičia e, dostali naspäť svoje deti a aby deti sa dostali naspäť k svojim rodičom, pretože e, neurobili ste nič iné, pretože títo neurobili nič iné, ako demonstrovali proti, eh, proti demokratickým opatreniam. Išli do ulic a reagovali na to, čo je pre nás e, samozrejme. Preto vás žiadam, aby ste reagovali skutočne veľmi rýchlo, aby sme reagovali aktívne, aby sme v každom vyjadrení dali jasne najavo, že tu ide o politických väzňov a nie o kriminálnikov a zločincov a žiadam, a, a zdravím pána Zanikova a ostatných, ktorí sa nachádzajú vo vezení, čiže musia si uvedomiť, že majú našu podporu a solidaritu. Eh, nech sa páči, pán Kožušník, nech sa, máte minútu. Vážená pani predstaviteľka, pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne, pred mesiacom kubánsky totalitný režim nepustil laureáta Sacharovej syne Girma Farinesa do Štrasburgu. Pár dní potom sme videli, aké tu boli represie po prezidentských voľbách v Bielorusku. Možno nikto nepochybuje o tom, že tento režim v Bielorusku nie je autoritárskym režimom, ale takisto ako režim Kastra na Kube totalitným režimom. Nehovoríme tu teraz o tom, ako by sme znemožnili dnes tu hovoríme o tom, ako znemožniť vstup predstaviteľom Bieloruska do Európskej únie. Ja som za to, aby sme sa otvorili viac eh, normálnym občanom Bieloruska, ktorí nikdy nevideli, ako vyzerá sloboda a demokracia. Akákoľvek politika izolácie bude iba nahrávať Lukašenkovi. Občania Bieloruska by mali byť vítaní do Európskej únii, ale práve proti predstaviteľom tohto totalitného režimu by sme mali eh, urobiť eh, veľmi tvrdé opatrenia. Mali by sme ich ignorovať. Ľudia, ktorí nerešpektujú uh, demokratické hodnoty, nepatria do slušnej spoločnosti. Ďakujem, pani przewodniczący. Politika realizovaná ostatnio... Ďakujem pekne, pán predseda. Politika, ktorú niektoré vlády zaujali e, v Európskej únii voči e, Bieloruska, takisto aj naša vláda, jednoducho zlyhala. Lukašenko sa nám vysmieva všetkým a zatvára do vezenia svojich politických oponentov. Politika zmierenia jednoducho nebude efektívna. Znovu sa ukázalo, že dohody s diktátormi e, sa vnímali v Bielorusku ako podpora pre e, Lukašenka. A krok proti tým, ktorí boli zbytí. Čiže musíme a potrebujeme vy, vydať jasný signál proti Bielorusku a jeho režimu. Európa nechce e, podporovať e, takýto režim, musia tu byť aktívne sankcie a musíme podporiť občanov a musíme bojovať proti režimu. Musíme podporiť nezávislé médiá, opozíciu. E, východné partnerstvo musí byť buď zrušené, alebo musí byť e, limitované tak, aby táto krajina nedostala ani euro. Čím skôr urobíme takýto krok, tým skôr takýto diktatorský režim skolabuje. Ďakujem pekne. Ctení kolegovia a kolegyne, dostávame sa k e, Catch the Eye. Pán Kelly, budem veľmi prísny, máte iba minútu. Myslím si, že jedným z veľkých krokov z modernej, modernom svete je prechod z totalitného režimu do demokracie, a to predovšetkým v regióne východnej Európy. Maďarsko, eh, už sme o tom hovorili dnes do aj príkladom takého, takýchto snah. Jerzy Buzek je takisto žiarivým príkladom takéhoto progresu, ale sú to aj ostatné krajiny, kde tento prechod ešte nebol taký jednoduchý. Bielorusko bohužiaľ je príkladom takéto situácie. A Lady Ashton musí si uvedomiť, že musia urobiť konkrétne kroky, aby sme sa s touto situáciou vysporiadali. A najlepšie by sme mohli urobiť to, aby sme povedali, pre podporu demokracie je dôležitejšie urobiť viac, radšej dva kroky ako iba jeden krok. Nemôžeme ísť smerom dozadu. Je dobré, keď vysoká predstaviteľka hovorí, že musíme spolupracovať s občianskou spoločnosťou, medzi, mimovládnymi organizáciami a medzinárodnými partnermi, aby sme robili tlak na Lukašenka, aby ukončil svoju opresiu a svoju vládu. Ďakujem pekne. Pán Gresip, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Kroky proti demokracii a proti e, občanským slobodám, e, zatvorenie 700 ľudí a zatvorenie prezidentských kandidátov do väzenia, to, si, to už nebudem ani komentovať. To je skutočne test pre Európsku úniu a pre našich partnerov. Naši partneri majú privilegované partnerstva s takými krajinami ako Rusko. Musíme podporiť opozíciu v Bielorusku, musíme podporiť tých, ktorí sú zatvorení, ktorí sú vo vození a musíme tlačiť na to, aby boli prepustení predtým, než vôbec začneme hovoriť s Bieloruskom ako takým. Ale tieto reštrikcie a obmedzenia nemôžu nikdy mať vplyv na občanov ako takých. Musíme takisto zmeniť vízový režim v toto krajinu, tak ako to urobilo Polsko. A takisto by sme mali podporiť eh, bieloruských študentov, aby mohli chodiť na vysoké školy a študovať v iných krajinách. Mali by sme podporiť slobodné médiá v tejto krajine a slobodnú televíziu a mali by sme všetci spolupracovať, aby sme robili kroky v tomto smere. Pán poslanec Mavro Nikolás, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Je úplne jasné, že situácia v Bielorusku sa vyvinula úplne negatívne. Uh, tak ako predtým Lukašenko ďalej vedie krajinu a opozícia sedí vo vezení. Nikto nemôže nadvezovať priame kontakty s občianskou spoločnosťou. A občianská spoločnosť chce kontakty s Európskou úniou. Chcú prepustenie opozičných politikov a bojovníkov za slobodu, ktoré boli uväznení a takisto svoju politiku, ako ju opísala pani Eštonová. E, potrebujeme vytvoriť nové predpoklady a až potom budeme sa približovať k Bielorusku. Pán Pán Tanok, nech sa páči, vážna, pán predseda, pani vysoká nástupkynia, reakcie na voľby boli veľmi znepokojujúce a boli sklamaním. Stretol som sa za, za, s veľvyslancom Bieloruska v Londýne, ktorý ma uistil, že to bude všetko iné, že to dosiahne medzárne štandardy, že OECD bude môcť povedať, že to boli slobodné a spravodlivé voľby. Bohužiaľ, sovietické a komunistické inštitúty do Lukašenka ukázali, že tento jeho púp je silnejší ako čokoľvek ďalšie a jeho konanie nedokázali predvídať ani jeho vlastní veľvyslanci v iných krajinách. Pridávam sa k tej voľbe, aby boli okamžite prepustení všetci politickí väzni, aby sme opätovne realizovali voľby a to s medzinárodnou pozorovacou misiou a to s plnou dohodou, že tieto voľby budú musieť dosiahnuť všetky štandardy, tak aby sme ich mohli deklarovať za slobodné a spravodlivé. Je veľmi nepravdepodobné, že Minsk bude súhlasiť, ale musíme sa pokúsiť a v opačnom prípade musí musíme okamžite opätovne zaviesť prísne cielené sankcie, zmraziť majetky Lukašenka v zahraničí, ak ich dokážeme identifikovať a zakázať mu cestovanie tak jemu ako jeho všetkým vysokým úradníkom. Pán poslanec Rubik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som povedal, že chcem podporiť pani Ashton a jej názor ohľadom rovnovážneho a vyváženého postoja udalostiam, ku ktorým došlo v Bielorusku. Veľmi často hovoríme veľmi emocionálne. Máme rôzne emocionálne reakcie, návrhy a nápady, hovoríme o politických väzňoch, ale neboli tu žiadne súdne rozhodnutia. Ešte stále nevieme, ako dopadnú tieto súdne eh, pojednania. Práve preto vás všetkých chcem vyzvať, aby ste boli veľmi vyvážení vo svojich stanoviskách. Pred dvoma rokmi došlo k čomusi podobnému v Lotyšsku počas mítingu. Nikto neuprel právo na organizovanie stretnutia, ale keď prišli protestujúci pred parlament a začali ho útočiť, tak policia odpovedala Ehm, áno, viem, že mi končí čas a ukončím svoje vystúpenie. Odkiaľ pochádzajú peniaze pre bieloruskú opozíciu? To musíme vyjasniť. Pán Molcer, nech sa páči jedna minúta. Pán predseda, v médiách stále čítame, že sa opäť zavedú sankcie e, proti Lukašenkovi a jeho vláde, teda tie sankcie, ktoré sa zmiernili pred dvomi rokmi. Všetky tieto snahy ale stroskotali už aj predtým, aj pred prezidentskými e, voľbami, aj keď zavreli úradu SCD v Minsku. Keď ide o porušovanie ľudských práv Bielorusku, Európska únia má s tým problémy, takisto škandál s preletmi lietadiel CIA ponad krajinu e, tiež prispel k tomu, že obraz Európskej únie ako bojovníka za ľudské práva má určité škrabance teraz. Bielorusko je krajina, ktorá potrebuje veľa ešte dobiehať, pokiaľ ide o ľudské práva. Ale Lukašenko sa o to väčšinou postaral sám. Ďakujem. Pán poslanec Karinovský. pre Lukašenkov režim, ktorý neustále zvyšuje svoj tlak a svoje, svoju brutalitu tak z očí voči takémuto režimu musíme preukázať solidaritu s občanmi Bieloruska. Mali by sme podporovať nezávislé média. A televízia Biosa, ktorá vysiela z Polska, je dobrým príkladom takéhoto kroku. Štipendia pre študentov sú, sú rovnako dobrým príkladom takýchto aktivít, pretože viacerí študenti boli vyhodení z bieloruských univerzít a to z dôvodu svojej opozičnej práce a angažovanosti. To isté platí aj pre vízový režim. Víza sú jednoducho príliš drahé pre bieloruských občanov a to musíme zmeniť Musíme im umožniť, aby mohli slobodne cestovať do Európskej únie. Samozrejme s výnimkou zástupcov režimu a predstaviteľov režimu, ale podpora občianskej spoločnosti je kľúčová. Len takáto spoločnosť bude môcť spraviť zmeny a posunúť Bielorusko dopredu, aby sa stalo lepšou krajinou. Pán poslanec Basesku, pani poslankyňa Basesku. Vážená pani predsednička, Uh-huh. A prezidentské voľby z 19. decembra boli rozhodne krokom späť pre demokratický vývoj Bieloruska, ale zároveň to bol krok späť aj čo sa týka bieloruských vzťahov s Európskou úniou. Používanie násilia, zatýkanie predstaviteľov opozície, to rozhodne nemôžu byť metódy preto, ako sa vysporiadať s politickými oponentami. Jednoducho to nie je právo akkoľvek vlády takýmto spôsobom zastražovať a zneužívať pozíciu a práve preto si myslím, že autoritatívny režim v Minsku nemá a jednoducho právo požívať výhody, ktoré sú obsiahnuté v v východnom partnerstve Európskej únie. Takže mali by sme veľmi vehementne odmietnúť takéto politiky a zároveň odmietnúť všetky výhody, ktoré Bielorusko dostáva v rámci našich programov. Takže navrhujem, aby sme Bielorusko vylúčili z nášho východného partnerstva. To by mala byť jasná a jednoznačná sankcia proti tomuto režimu. Očakávam, že na ďalšej e, rade pre zahraničné veci sa príjme takáto spoločná pozícia a takýto typ sankcií. Pán poslanec Lišek. Jedna minúta, nech sa páči. Vážení kolegovia poslanci, vážená vysoká predstaviteľka, Rád by som e, vám položil diskrétnu otázku. Viete, čo v 82. roku e, večer robil Jerzy Buzek, alebo čo robil večer Janoš Levandovský, alebo čo v ten večer robil Donald Tusk? Všetci títo ľudia si púšťali rádio a počúvali Slobodnú Európu alebo Hlas Ameriky alebo BBC, aby sa dozvedeli pravdu o tom, čo sa skutočne deje v Polsku a je naozaj veľmi dôležité, prečo a akým spôsobom sa mohlo stať, že Lech Valenca e, dokázal presadiť svoj trend. Ako to je, že možné dokázali v opozícii vydržať všetci tí činiteľia, ktorí boli systematicky prenasledovaní polským komunistickým režimom a, a boli prepustení z práce. To bolo len vďaka tomu, že americkí odborári im neustále posílali finančnú pomoc. A tí, ktorí počúvali rádio, počúvali rozhlas vedeli, aká je situácia. Tieto rozhlasové stanice um, boli dotované a dokázali fungovať a práve preto je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby Bielorusi dostávali pravdivé informácie, aby bieloruská informácia dostávala rovnako finančnú pomoc. Ďakujem pekne. Ďalší pán poslanec, Lady Ashton, pán predseda, plne súhlasím so svojimi kolegami, že navrhované sankcie proti hlavným, uh, hlavným spolupáchateľom uh, Lukašenka Ehm, musia byť veľmi efektívne prijaté a musíme podporovať ehm, opozíciu a ehm, občianskú spoločnosť. Spoločný návrh by mal zahrňať aj to, aby sme stiahli medzárodné majstrovstvá sveta v hokeji z Bieloruska v roku 2014. To bude veľmi efektívny nástroj. Ak sa nám to nepodarí, budeme, bude, stratíme dobrý nástroj. Pán Lukašenko je veľký hokejový fanúšik, rovnako sú aj občania Lukašenka, občania Bieloruska. Ak by sa nám podaril takýto krok, tak by sme dokázali chceli urobiť veľmi jasné, jednoznačné gesto. IHF je organizácia, ktorá má poškodený imič a to práve kvôli tomu, že mnohí bývali vysokí KGB agenti, bývalý komunista, komunistický špion v USA a človek, ktorý obral milióny ľudí, miliardy dolárov, je v, tomto, je v tejto správnej rade IHF. Myslím si, že keď príde na to správny čas, IHF príjme správne rozhodnutie. Čo je, ja,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 sme tu už mnohokrát schválili a mnohokrát potvrdili eh, túto voľbu a túto výzvu pre Bielorusko, ale bohužiaľ eh, jednoducho takéto tlaky nefungujú a orálne eh, deklarácie nepomôžu. Máme tu partnerský program, ktorý má veľmi veľa politických výhod a finančných výhod pre Bielorusko. Doposiaľ bol isto, do istej miery úspechom, ale ako povedal aj pán Rubik, to, čo sme robili v podstate do posiaľ, bolo to, že sme pomáhali opozícii zo zahraničia. Ale to, čo skutočne potrebujeme spraviť, je implementovať sankcie proti politickým lídrom Bieloruska, a pritom neohroziť ich občanov, ktorí bohužiaľ stratili tak veľa pri e, tomto demokratickom vývoji, stratili príležitosť študovať a cestovať do zahraničia. Takže naozaj musíme stať bok po boku s občanmi Bieloruska a pomôcť im pri ich boji s diktatúrou a pomôcť im zbaviť sa tohoto diktátora. Dobre? A posledný bude pán Boris a má jednu minútu. Vážení kolegovia, dovolte mi vo všeobecnosti povedať, že bolo by naozaj veľmi, veľmi cenené, keby tí, ktorí žiadajú o zradenie do Catch the aby boli prídomní počas celej diskusie. To by potom naozaj pomohlo, pretože diskusia bude aj jednoduchšia, tak aby si dokázali lepšie odpovedať na diskusie. Takže pán Boris má jednu minútu, nech sa páči. Ogromne ďakujem. Dla nás je to dzisiaj chwilą prawdy. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Bielorusko je posledná diktatúra v Európe a preto by sme mali prejaviť solidaritu s bieloruským ľudom. Vieme, že finančné prostriedky na to sú obmedzené a preto by sme chceli navrhnúť e, program podpory pre opozíciu, média a takisto mladých ľudí. Hovorím o 100 tisícoch bieloruských študentov, ktorí nemôžu študovať a preto by som chcela navrhnúť, aby sme pripravili zvláštny program Erasmus zameraný predovšetkým na bieloruských študentov. Viem, že máme nejaké usporené peniaze v programe a nevyžiada si to nejaké veľké úsilie, ale dlhodobý účinok pre bieloruskú demokraciu by mohol byť naozaj veľmi veľký. Ďakujem pekne. A teraz pani Ashton. ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem vám všetkým za účasť v tejto veľmi dôležitej rozprave dnes. Samozrejme, preskúmam uznesenie parlamentu. Kríza začala iba pred mesiacom a všetko sa deje veľmi rýchlo. Ja teraz dúfam, že sa veci uberú pozitívnym smerom, smerom našich spoločných cieľov. Bielorusko musí vytvoriť základy, aby sa ubralo cestou reformy. Chcela by som zdôrazniť svoju nádej, že parlamentná spolupráca bude aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu v tomto procese. Ako mnohí poslanci a poslankyne povedali, je naozaj pravda, že musíme dať jasne najavo, že to, čo sa stalo, je nepriateľné. A musíme dať jasne najavo, že chceme urobiť kroky v tomto smere, ale takisto, že chceme podporovať občianskú spoločnosť, mladých ľudí, médiá, jednoducho mnohé ďalšie veci, o ktorých sme hovorili. Ja si naozaj zoberiem veľa e, z týchto vašich pripomienok a postaram sa o to, aby sme konečne niečo urobili. Ja som sa stretla s rodinami opozičných vodcov a veľmi jasne sa im dala najavo, že očakávame, že dôjde k prepusteniu ľudí z väzenia a že Bielorusko pôjde dopredu tým smerom, ktorý si aj my želáme. A ministrovi zahraničných vecí som veľmi jasne dala najavo, že to majú vo svojich vlastných rukách. Sami môžu zvrátiť to, čo sa deje. A ak nebudú konať oni, tak medzinárodná komunita musí a aj bude konať. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu 6 návrhov uznesení a hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. Vážená pani vysoká predstaviteľka, ste tu už o tretej a už je štvrť na sedem. Chcete 5-minútovú prestávku alebo pôjdeme rovno ďalej? 5-minútová prestávka? Dobre. Nie? Chcete ísť rovno ďalej? Prepačte. Videli ste ten problém už predtým. Dobre. Ja sa budem musieť pobrať do Turecka vzhľadom na rozhovory o Iráne, takže ešte posledné veci poviem a potom budem musieť ísť. Vážení kolegovia a kolegyne, máme tu teraz pred sebou